Na tom pracovali členské štáty, mimovládne organizácie, e, pracujúce na otázkach životnej pohody zvierat, e, taktiež nezávislí vedeckí experti. Komisia pravidelne organizuje stretnutia s národnými styčnými osobami členských štátov pre životnú pohodu zvierat v prebehu prepravy. A toto sú e, osobné stretnutia, ktoré majú zaručiť lepšiu implementáciu v teréne. Taktiež národný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 E, spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pre blahobyt zvierat. E, organizujeme taktiež e, školenia na túto tému a veľmi tlačíme na otázku životnej pohody zvierat. Musíme dosiahnuť lepšiu implementáciu pravidiel. Na stret- decembrovom stretnutí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 kde si robíme obavy. Systematické porušovanie štandardov, ktoré ukladajú povinnosť vytvoriť príslušné podmienky pre prepravu živých eh, zvierat, predovšetkým čo sa týka eh, vzdialenosti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 Ďakujem pekne za slovo. Zvieratá sú cítiace tvory a pritom každoročne sa prepravia milióny kusov zvierat eh, v nevhodných podmienkach. Buď sú porážané, alebo dokonca umierajú eh, v zlých podmienkach, nemajú vzduch, nemajú vodu, nemajú potravu, nemajú dostatok miesta.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 tieto za 10 rokov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 presadzujeme skôr kvantitu nad kvalitou. Je naozaj e, politovanie hodné, že kontroly sú v podstate praxi nulové.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 nezačala eh, postup pri porušení. Naopak, eh, porušenie zákona eh, komisia bagatelizuje. Pán komisár, prečo sa tvárite, že ste slepia hluchy, keď ide o zvieratá? Máme platné pravidlá na ochranu zvierat a tie sú porašované. A prečo týmto absolútne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 treba uznať, e, kde sú nedostatky, najmä čo sa týka výrobných nákladov. E, tu je povinnosť e, segmentovať chov a taktiež porážky. To spôsobuje samozrejme ďalej náročné prepravy, tiež je treba upozorniť na tých, ktorí celé roky už nedodržovali pravidlá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 kde je stále viac e, stredobodom zisk. Nepotrebujeme len energetický obrad, potrebujeme aj polnospodársky obrad. Potrebujeme e, sa odvrátiť od masového chovu zvierat, potrebujeme udržateľné polnohospodárstvo, kde životná pohoda zvierat nie je len niečo pekné ale, alebo dodatočné, ale aj povinnosťou. Ďakujem. Ďakujem. Pán Dobromil Sošnieš, prosím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 Kolegyne, kolegovia, ja naozaj som plná hnevu. Viac niekoľko miliónov zvierat a každoročne je vystavený hrozným katastrofálnym podmienkám v preprave. Sú e, zatvorené, zneužívané, taktiež sú e,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 a sú natlačené do e, kamionov a potom idú zo Skopie do Atén. Takže toto je vážna téma vy musíte zasiahnuť príslušným spôsobom. Je dôležité, aby sa vykonávali kontroly. Ďakujem. Pán Florent Barčelesi. Ďakujem, pán Florent Marčejezi. Ďakujem, pán predseda. Každý rok viac než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 E, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Čo sa týka prepravy zvierat, milinu zvierat sa prepravujú v rámci EU aj do tretich krajín a počas týchto preprav zvieratá trpia, sú vystavené obrovskému stresu a tiež sa vystavujú riziku, že možno túto prepravovanie neprežijú. Predovšetkým musia celé hodiny počas prepravy